útorok 8. marca o 9. ráno. Program je zverejnený a k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu a rozprava je týmto ukončená.